odstranenie násilia páchaného na ženách v Európskej únii. Je to výbor pre e, práva žien a rovnosť mužov a žien. Poukazujem na to, že po tejto rozprave nebude žiadna spontánna rozprava, keďždy aj nebudú ani modré karty, pretože je to čiste kolo politických skupín, Teraz dostane slovo pani Garcia Pérez, ktorá je autorkou otázky na ústne zodpovedanie. 5 minút. Gracias, señor Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Viac ako 9 miliónov e, žien e, sú obeťami e, rodového násilia v Európe. Je ťažko vysloviť tento počet bez toho, aby sme cítili hambu. Je ťažko hovoriť o týchto číslach bez toho, aby sme vedeli, že za týmito číslami sú poznačené životy, životy žien, ktoré boli zavražené mačizmom, mačizmom, ktorý vraždí tie, ktoré si e, myslia, že e, ženy sú ich vlastníctvom a e, tými, ktorí si myslia, že spoločnosť nie je rovnostárska a dnes 25. novembra vo osvetlých týchto čísel máme zodpovednosť a povinnosť sa vysloviť, aby sme sa vyhli tichu, zabranili tichu, aby sme sa vysporiadali s ehm, touto eh, potrebou pracovať potrebujeme sa zhostiť zodpovednosti, je eh, to čas, aby sme ehm, prestali eh, vyhlasovať a rozprávať, je na čase konať, pretože ženy nemôžu viac čakať, pretože deň po dní vidíme v ehm, komunikačných prostriedkách a správach, e, že e, sú ženy, ktoré e, len čisto preto, že sú ženy, sú zavražené a sa tým ukončí ich život, aj život ich detí a musíme sa zhostiť záväzkov. Je to naša povinnosť, naša zodpovednosť a preto sme spustili teraz súbor otázok Európskej komisie. Nie je to prvýkrát, čo Ehm, nás to vedie k plenárnej schôdzi parlamentu a dúfame, že e, v dnešnej debate oznejú záväzky Európskej komisie, aby vykonala všetku prácu, ktorú treba odteraz vykonať. Chcem vedieť, kedy Európska komisia predloží stratégiu e, rovnosti medzi ženami a mužmi. E, tento parlament sa vyjadril v tom, že aké má byť e, obsah tejto stratégie. Pre nás je to kľúčové, aby veľká časť politiky, ktorá sa zamrieva na rovnosť e, medzi mužmi a ženami, e, má mať za prioritu boj proti rodovému násiliu. No a musíme ešte ďalšie veci urobiť. Už sme urobili sa kroky od Európskej inštitúcie v tejto veci. Príkaz na ochranu obeti bol základným prvkom a pred e, menej ako mesiacom sa naplnila lehota, ktorú mali členské štáty na to, aby urobili transpozíciu tých predpisov. Chcem vedieť, že kedy e, komisia nám e, oznámi hodnotenie, ako fungovalo uvedenie tohoto príkazu na ochranu do praxe, ale tiež si musíme uvedomiť, že je nevyhnutné konať e, v e, legislatívnej práci. Je to prvýkrát, pani Rova, čo počujete e, toto stanovisko do Európskeho parlamentu. Nie len podporovať organizácie, ktoré zvyšujú povedomie ale treba aj e, vypracovať legislatívu, pretože legislatíva predpokladá záväzok e, a povinnosť splniť e, predpisy zo strany členských štátov na boj proti rodovému násiliu. Počuli sme, že v Európe nie pôsobnosť na boj proti rodovému násiliu, no my nerezignujeme a myslíme, že sa to môže zmeniť, lebo ako som povedal už v viacerých príležitostiach, ak sa nám podarilo dať v Európe posobnosti vo veci boja proti ekonomickej kríze. Tiež by sme mohli hľadať posobnosti, ktoré musí mať Európa na boj proti rodovému násiliu a boj za spravodlivejšiu a rovnostárskejšiu spoločnosť. Preto hľadajme a e, e, spojme sa všetci aj rada, aj parlament, aj komisia, aby sme e, sa ujali e, legislatívnej kapacity, pretože nemôžeme stále vydávať výzvy, ktoré budú zrkadlené v záväzku, ktoré nebudú naplnené v skutočnosti. My hovoríme o životoch žien, o životoch e, polovice e, európskeho obyvateľstva a to si zasluhuje rešpekt a zaslúhuje si, aby sme si boli vedomi to, že v našich rukách máme možnosť robiť oveľa viac a je to otázka, ktorá musí zahrnúť všetkých, aj všetky inštitúcie na všetkých úrovniach. Je treba zjednotiť všetky úsilia, pretože ženy si to zaslúžia a spomínka na všetkých tých, ktorí boli e, zavražení v rukách teroristov mačistov, si to zasluhujú. A tiež potrebuje a pracovať e, v prospech budúcnosti našej generácie aj našich e, dievčat a dcer, lebo to je naša povinnosť. Ďakujem. A v mene komisii teraz dostane slovo pani Jourova. Vážené poslanci, vážení poslanci, pán predsedajúci, dámy a páni. Chcem sa poďakovať za to, že ste predložili túto veľmi závažnú tému na program pri príležitosti Medzinárodného dňa pre boj proti násiliu na ženách. Je to dôležitý politický signál pre Európsky mm, parlament a Európsku komisiu, že tieto dve inštitúcie sa rozhodli pripojiť sa k tzv e, oranžovému dňu kampane a že sa rozhodli dnes e, osvetliť budovy oranžovou farbou. Násilie na ženách je veľkou výzvou aj dnes pre všetky štáty EÚ. Aj v roku 2015 sú ženy bité, znásilňované, ponižované, e, obťažované, mrzačené a nútené do manželstva. Násilie sa deje e, v ich domovoch, sú obeťou partnerov, rodinných členov. Stáva sa to ale aj na pracoviskách zo strany šéfov, kolegov, spolupracovníkov alebo kamarátov. Môže sa tak diať ale aj na ulici alebo na internete zo strany cudzích osôb. Jedna z troch žien v EÚ má skúsenosť s fyzickým alebo sexuálnym násilím alebo s oboma typmi násilia. Násilie má dlhodobý dopad na zdravie obetí a takisto aj na rodiny obetí a to opäť má dopad na ekonomiku a spoločnosť ako celok. Rodová rovnosť a boj proti násiliu na ženách, tieto dve veci idú ruka v ruke. Ženy musia cítiť e, seba dôveru, aby odišli z takýchto vzťahov, kde sa odohráva násilie a nikto by im nemal brániť, aby rozvíjali svoj potenciál na pracovisku a v spoločnosti ja v decembri predstavím detailný plán komisie a záväzok na zlepšenie rodovej rovnosti v nasledujúcich rokoch. Ja som teda ochotná e, za to bojovať a som pripravená predložiť návrh strategického dokumentu na roky 2016 až 2019 e, výboru FAM. My sme pracovali na tejto téme celý tento rok so zainteresovanými stranami a váš príspevok bol takisto veľmi cenný. Priority budú zahrňať ďalšie opatrenia na podporu členských štátov, aby mohli realizovať prevenciu a aby mohli bojovať proti všetkým formám rodového násilia. Pokiaľ ide o rodové násilie, komisia má široký prístup, ktorý zahrňa financovanie legislatívu, zber údajov a rozširovanie informácií a povedomia. A ja sa začnem sústrediť na legislatívu. EÚ prijala legislatívu na prevenciu násilia na ženách a na podporu obetí vrátanie oblasti ako sexuálne obťažovanie, obchodovanie s ľudskými bytostiami, sexuálne zneužívanie a vykorisťovanie detí a detská pornografia. Moderné práva obetí podľa smernice o obetiach nadobudli účinnosť 16. novembra tohto roka. A táto smernica ovplyvní niektoré členské štáty závažným spôsobom, najmä tie, ktoré budú musieť vytvoriť štruktúry na podporu obetí. Tie sú e, kľúčové na to, aby sme bojovali proti rodovému násiliu a tieto štruktúry ešte neexistujú vo všetkých členských štátoch. Môžete rátať s mojou podporou. Komisia bude monitorovať implementáciu tejto legislatívy, budeme sprevádzať celý proces a budeme sledovať širší právny rámec. Efektívne ochranné opatrenia musia byť poskytnuté osobám, ktoré sú v ohrození a to musíme zabezpečiť. Od januára 2015 obete domáceho násilia majú posilnenú ochranu, keď e, cestujú a presúvajú sa do iných štátov EÚ. Ochranný príkaz vystavený, e, vydaný v domovskom členskom štáte sa môže uplatňovať aj cez hranične. Transpozícia prebieha zatiaľ dobre vďaka postupom posilnenia zo strany komisie. Takže 21 členských štátov transponuje e, už túto smernicu. 9. oktobra komisia zverejnila plán pristúpenia EÚ do, e, k istambulskému dohovoru Rady Európy. Tento plán je prvý konkrétny krok smerom k pristúpeniu k tomuto účinnému nástroju, ktorý bojuje proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Pristúpenie Európskej únie k dohovoru by reflektovalo aj náš záväzok bojovať proti diskriminácii a porušovaniu ľudských práv v EÚ, ale aj mimo EÚ. Komisia takisto podporuje zvyšovanie povedomia a prácu priamo v teréne, ktoré robia ktorú robia európske siete, e, občianská spoločnosť a mimovládky. Tento rok 8 miliónov eur e, bolo venovaných v rámci programu pre občianstvo, rovnosť a práva na boj proti rodovému násiliu. Takisto zmena v komunitách, ktoré praktizujú mrzačenie ženských pohlavných orgánov, e, to musíme takisto riešiť, a takisto oblasť univerzit. Musíme podporovať členské štáty, keď e, budú zvyšovať povedomie všeobecnej verejnosti o tomto probléme. Som hrdá, že môžem informovať o tom, že minulý týždeň sa rozhodlo, že 9 medzinárodných projektov dostane ceny. Sú to projekty, ktoré dostanú dohromady 4,3 milióna eur a zaoberajú sa bojom proti násiliu na ženách. Takisto chcem zavádzať aj zacielené opatrenia v roku 2017. V súčasnosti pripravujeme činnosť na tento rok a uvítali by sme vašu spoluprácu. No a ešte niekoľko slov k tomu, aké je dôležité zlepšiť si vedomosti a poznatky o príčinách tohto násilia. Je to základný predpoklad pre prácu, pretože len tak môžeme monitorovať situáciu v EÚ a takisto takéto údaje, poznatky by nám pomohli formulovať lepšiu politiku. Moje útvary spolupracujú s Eurostatom a s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť. Sú to dvaja kľúčoví aktéry v tejto oblasti a ja sa domnievam, že tieto inštitúcie nám pomôžu odstrániť nedostatky v našich vedomostiach. No a takisto musíme riešiť aj kybernetické násilie na, na ženách a dievčatách a nové formy násilia. Máme legislatívy, legislatívu EÚ o ochrane e, detí pred vykoristovaním a um, obťažovaním na internete. Okrem toho komisia ešte zverejnila návrh na predkladanie mm, e, návrhov v objeme troch miliónov v oblasti nových technológií a nových médií, e, prostredníctvom ktorých e, sa realizuje násilie na ženách a dievčatách. Ďakujem, komisárka. Teraz rečníci v mene politických skupín. Pani Teresa Jiménez Barrio za EPP. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem e, komisárka Jerová za e, vaše e, odhodlanie pracovať pre obete. Dnes ide Medzinárodný deň boja proti násilia proti ženám a môžeme sa pýtať, prečo tento deň pretože je zásadné, aby spoločnosť reagovala. Všetky e, úsilia sú e, nedostatočné na to, aby sme zvyšili povedomia a aby sme podporovali dôrazné e, kroky proti tomuto javu. Vývoj ktorý e, spôsobuje, že sa o tom nehovorí a nepočúva a e, nevidí, sa musí skončiť, pretože e, v tomto zúfalom e, tichu e, zvíťazí e, agresor, e, ktorý sa cíti sebaistý pri násilí. A väčšina prípadov násilia proti ženám pochádza od ich partnera a je dôležité, aby obete to oznamovali, ale musia sa na to cítiť chránené a preto som hrdá na to, že som bola spravodajkyňa pre európsky e, príkaz na ochranu a e, toto je e, prospech bezpečnosti žien, aby utekali od agresorov a ešte treba ujsť e, dlhú cestu a je potrebné e, vedieť, že, Euró- že európsku stratégiu vykonáva komisia a je treba mať väčší e, záväzok a odhodlanie na vykorenenie tohoto násilia a bojovať za rovnosť medzi mužami a ženami. Počítam, že 35 žien utrpí počas svojho života nejaké sexuálne násilie a treba s tým skoncovať, pretože keď e, budeme pracovať na vzdelávaní a e, na e, ochrane obeti a lepšej kontrole agresorov, môžeme skončiť s, mm, takouto, s takýmto násilím a láska e, nemusí boleť ani kontrolovať e, a samozrejme ani nevraziť. A e, ja sa teším z toho, že aj neplnoletí sú zahrnutí do tejto novej smernice. Ďalšia rečnička na 3 minúty v mene SAD, kolegyňa Arena. Ďakujem, pán predseda Júci, pani komisárka. Ja nechcem pripomenať čísla, to ste spomínali. Jedna z, je, e, z troch žien dnes je obeťou násilia. Za týmito číslami sa skrývajú ľudské bytosti. Sú to naše sestry, naše céry, sú to vaše manželky, páni, sú to naše kolegyne, sú to osoby, ktoré sú okolo nás. Jedna e, z troch žien, keď sa pozriem okolo seba, znamená to, že osoba proti mo- po mojej ľavici alebo po mojej pravici už bola obeťou násilia. Musíme hovoriť aj o formách násilia. Poznáme ich, sú to fyzické formy, psychologické, ekonomické, sexuálne. A potom na extrémnom konci sa nachádzajú femicídy. Sedem žien denne umiera len preto, že sú ženy. To je vlastne femicíd. No a potom tu máme ešte mrzačenie ženských eh, pohľadných orgánov, sexuálne vykoristovanie, obchodovanie s ľudskými bytostiami a tak ďalej. Už je toho dosť naozaj. Nemôžeme sa pozerať dnes eh, v Európe na túto diskrimináciu, ktorá sa jednoducho pripúšťa. Článok 8 Lisabonskej zmluvy pani komisárka hovorí, že musíme zaručiť rovnosť medzi mužmi a ženami v Európe. Vy ste v Európskej komisii strážkyňou tejto zmluvy. My od vás žiadame, aby ste implementovali a zrealizovali túto zmluvu nie plánmi a vyhláseniami. Prosím, zrealizujte túto zmluvu skutočne. Niekedy je ľahšie obhajovať majetkové práva ako právo na život a preto my žiadame, aby ste hájili právo žiť pre všetkých a najmä pre, pre 50 obyvateľov, obyvateľov Európy. Ďakujem. Ďakujem. Ďalšia rečníčka na jednu minútu v rámci ECR, pani von Štorch. Pán predseda, od roku 2004 parlament pravidelne hovorí o násilí na ženách. Máme program SIDA, OSN dohovor pre elimináciu všetkých foriem diskriminácie žien. Máme program EU DAFNE na realizáciu programu OSN. Ale čo vlastne je násilie na ženách? Nie sme všetci proti násiliu, najmä proti násiliu, ktoré sa pácha na slabších, teda na ženách. Áno, sme proti. Ale EÚ by nebola EÚ a OSN by nebola OSN, keby neskrývali svoje myšlienky niekedy za slovíčkami. A slova, to je zasa politika. Môžeme hlasovať proti uzneseniu, ktoré odsudzuje násilie na ženách? Nie, nemôžeme. Aj keby sa jednalo mužov a žien, nemôžeme hlasovať proti tomu. Ale pozor, podľa definície OSN sa jedná o násilie e, na e, ženách aj vtedy, keď žena nemôže ísť na interrupciu, pretože je to zakázané. Čiže v štatistike takáto žena, ktorá nesmie ísť na interrupciu, je obeťou um, násilia. Bez ohľadu na to, aký máme názor na e, interrupcie, Ehm, musíme sa nad tým zamyslieť. Güfer Hofstad za liberálov, tri minúty, nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, násilie na ženách nie je iba problémom žien. Rodové násilie je aj problémom mužov a v prvom rade je to naozaj hamba, je to hanebná realita, ako už zaznelo v príspevkoch Jedna z troch žien v určitom období svojho života zažije fyzické alebo sexuálne násilie zo strany muža a takmer polovica tohto násilia je páchaná partnermi týchto osôb. 2500 umrtí každý rok v EU, to znamená 7 žien, každý deň príde o život preto, lebo sú vystavené sexuálnemu e, útoku, domácemu násiliu alebo e, ženskej e, mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. Uznajme teda, že aj muži tu zohrávajú určitú úlohu a muži túto tému často odsúvajú nabok a hovoria, že je to len problém žien alebo je to ženská téma. Ale to je, to je veľmi zlé. Keď sa bude táto téma vnímať ako ženská téma, tak muži od toho budú akoby odpojení a sme to my muži, ktorí musíme prelomiť e, tento kruh násilia. Beztrestnosť v takýchto prípadoch by mala byť minulosťou a ja sa domnievam, pani komisárka, potrebujeme celoeurópsku stratégiu pre boj proti násiliu na ženách. Mnohé štáty EÚ majú zákony dnes, ktoré chránia ženy, ale iné štáty nemajú eh, legislatívu, respektíve by mohli mať lepšiu. Istanbulský dohovor Rady Európy zavezuje štáty, aby plne riešili toto násilie na ženách vo všetkých formách, aby mu predchádzali, aby chránili obete, aby trestne stíhali páchateľov, ale doteraz realita vyzerala tak, že Istanbulský dohovor bol ratifikovaný iba v 12 členských štátoch EÚ. A ja sa domnievam, že my musíme urobiť niečo výnimočné a to je, že Európska únia musí pristúpiť ako celok k istambulskému dohovoru, aby sa e, tie prázdne miesta v európskej legislatíve pokryli, tak povediac, a lepšie, e, aby sme lepšie začali chrániť ženy a aby sme odsudili e, štáty, ktoré majú krv na svojich rukách. Nulová tolerancia v boji proti rodovému násiliu je jediná cesta. Jediná cesta, ako to riešiť. A nie iba ženy, ale aj muži sa všetci musia zjednotiť a e, vysloviť sa proti tomuto. To znamená, musíme prelomiť mlčanie. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Pán Korvin Mike, ja som na začiatku už povedal, že dnes nemáme možnosť dávať modré karty, pretože toto je rozpráva iba politických skupín. Teraz v mene Európskej ľavice, pani Björk, dve minúty. Ďakujem. Rodové násilie je terorom, ktorý sa deje v tichu, my močíme a žijeme v kultúre, ktorá akceptuje, že násilie mužov na ženách môže pokračovať. Je to kultúra, ktorá akceptuje verejné osobnosti a dokonca ich e, podporuje naďalej, i keď vykonali strašné veci. Roman Polanský napríklad, Dominik Strauss-Kahn a podobní ľudia. V každom štáte by sme našli takýchto mužov. Tento parlament žiadal, aby sa prijala legislatíva s minimálnou úrovňou ochrany um, žien a dievčat. A my na tomto budeme pracovať aj naďalej. Nevzdáme sa tejto témy. Istanbulský dohovor musí byť ratifikovaný. Existuje právo na pomoc Polícia, sudcovia a e, ďalší ľudia zastupujúci inštitúcie musia byť lepšie školení, aby poznali túto problematiku a takisto žiadam, aby ľudia, ktorí pracujú s utečencami a e, so ženami utečencami, dostali špecializované vedomosti, vzdelania, aby dostali podporu. Tieto osoby by mali mať prístup k feministickej sebaobrane, aby mohli e, vyvíjať svoju identitu. Musíme bojovať proti tejto kultúre mlčania, e, ktorá robí zo žien, zo žien obete a dáva mužom biankošek na ich konanie. V dôsledku toho dochádza k stále väčšiemu násiliu a tým, že komisia nepredkladá legislatívne návrhy, tak je vlastne tichým podporovateľom tohto stavu. E, ak sa niečo nezmení, tak to bude už neakceptovateľná situácia. Ďakujem. A teraz za zelených mm, pán Sebastian. 1,5 minúty. Ďakujem. Ehm, toto sme venovali viac ako 3 hodiny prioritnej debete o atentátoch v Paríži a strašných rozbách teroristov. A teraz máme menej ako jednu hodinu, aby sme hovorili o ehm, jednej z ehm, najväčších zdrojov umrtí v Európe. Can I start again? Môžem začať od e, začiatku, ďakujem. Esta mañana hemos de... Dnes ráno sme venovali viac ako 3 hodiny prioritnej debate o atentátoch v Paríži a strašných rozbách teroristov a teraz máme menej ako hodinu, aby sme hovorili o e, jeden z najväčších e, dôvodov e, násilia proti ženám v Európe a to nás zasahuje každý deň a už odzneli číslo, ale ja ich tu zopakujem. Jedno z troch žien e, v Európe utrpeli násilie a jedno z e, štyroch e, sexuálnu agresiu a toto je náš prvý problém a to je bezpečnosť a ako tomu čeliť členské štáty a EU majú legislatívu, ktoré zastierajú toto násilie a v týchto otázkach žiadame od komisárky naliehavé riešenia, pretože každý deň zomierajú ženy, e, pretože niekto sa cíti byť ich e, pánom až tak, že siahna ich život. A e, utekajú, aby e, nos, do, našli bezpečné útočisko. Potrebujeme e, e, silné nástroje proti tým, e, ktorí sú komplici týchto vrahov a potrebujeme e, Európsku smericu proti mačistickému násiliu a e, pani Jorová. E, ste rezignovali a vy e, sa stiažujete na pôsobnosti, ale ako už kolegyňa povedala, všetky e, zmluvy EU e, hovoria, že my zaručujeme rovnosť a my sme na vašej strane, ale musíte konať rýchlo, prosím. Vielen Dank. Ďakujem za EFDD. Pani Ajuto, 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, dnes je symbolický deň a berieme na vedomie s poľutovaním, že aj štáty e, istambulského dohovoru alebo štáty ako Taliansko, kde sú zákony proti násiliu na ženách, naďalej tieto štáty majú problémy s aplikáciou zákonov alebo takisto s aplikáciou spravodlivých trestov, pretože tie tresty sú často príliš e, málo prísne. Existujú zákony, ktoré nezaručujú práva obetí. Vďaka opravným prostriedkom a zníženiam trestov vinníci často e, unikajú a dochádza k tomu, že tie obete zažívajú obrovský e, hnev, pretože tie procedúry sú neuveriteľne dlhé, kým e, sudca rozhodne. Musíme konať v troch oblastiach. Prevencia, ochrana a trestanie. So všetkými preventívnymi opatreniami musíme simultáne stanovovať aj tresty a tie tresty musia byť potom naozaj aj um, používané pretože inak e, páchateľ sa vráti príliš ľahko do bežného každodenného života a obete potom znášajú e, počas celého života tú fyzickú a psychickú záťaž. Ďakujem. A teraz pani Janice Atkinson za ENF 1,5 minúty. A e, Napadlo vás, aby ste si uh, upratali uh, doma pred vlastným Prahom, než budete iným kázať. Ja som bola tiež obeťou uh, obťažovania a uh, útokov v Štrasburskom parlamente. Uh, v, uh, na jednej uh, schôzi uh, ma um, kolega uh, z um, Británie, um, poslanec, uh, nazval uh, urazlivo. Je to priateľné po druhé. Um, um, Poslanec z zelených e, ľavičarov e, nazval ďalšiu kolegynu odpad. Je to priateľné. A e, ďalej ma pre sledu je novinár, ktorý nemá rád ženy a ktorý pracuje pre mediálnu odnož EU a on ma prenasledovalo a on bol pod vplyvom alkoholu, mal veľkú kameru, ktorú mal na pleci a on ma e, sledoval až cez chodbu a e, ja e, myslím, že nenávidí ženy, hlavne tie, ktoré sú úspešné a v politike je to priateľné. Áno, zdá sa, že obťažovanie žien z e, strednej pravice je v poriadku a keď by e, niekto z e, našej strany takto nazýval vás, tak by to bolo hneď rozruch a boli by im uložené sankcie. Jetzt, uh... Ďakujem teraz za nezaradených jednu minútu Diane Dot má slovo. Ďakujem, pán predseda. V dnešnej spoločnosti násilie proti e, ženám e, stále e, nadobúda nepriateľné formy a musíme sa pozrieť len na dopad e, obchodovania s ľuďmi a dopad e, na e, životy miliónov žien, ktoré sú predané na vykoristovanie a ja súhlasím s pripojenkou pána Ferostata, že toto násilie nie je zamrané len proti ženám. V dnešný deň boja proti násiliu proti ženám ja som bola zarazená prípadom z môjho volebného obdobia obvodu v Severnom Írsku, kde e, navrhli e, zákonný predpis, e, ktorý má fungovať ako precedens pre ostatné členské štáty pre riešenie um, takéto násilia. Tiež chcem zdôrazniť prácu dobrovoľnej organizácie v Severnom Írsku, ktorá rieši domáce sexuálne zneužívanie tým, že poskytuje útočisko všetkým deťom, ktoré utrpeli Um, násilie doma a tieto organizácie uh, pomáhajú uh, budovať znovu životy. Ďakujem. Teraz opäť dáme slovo komisii. Komisárka Jurová má slovo. Dámy a páni, ďakujeme za túto diskusiu. Áno, my všetci musíme robiť viac, nielen Európska komisia. Na všetkých úrovniach musíme konať vy ste tu spomenuli, že komisia je um, ochranca zmluvy, hlavne článok 8, kde chce článok o rovnosti. Ja sa obávam o rovnosť a chcem priniesť uh, účinné kroky s použitím účinných nástrojov. Vy e, vyzývate uh, k prijaťu novej legislatívy a ja som povedal jasne, že e, my e, budeme konať ešte nad rámec istambulského dohovoru, keď hovoríme o možnej e, novej smerci o boja proti násiliu proti ženám. Ja by som sa ma nemohla vážne vrieť o novej smerci ako nástroj, ktorý rýchlo vyrieši ten problém. Len si pozrieme ten proces prípravy európskej legislatívy. Ja to nekritizujem, no myslím, že aj keď e, nájdeme na to právny základ, e, trvalo by to niekoľko rokov, aby sme to vedli do platnosti v členských štátoch a aby to vykonalo svoju prácu. Takže ja teraz hovorím o ďalších nástrojoch a tu vyhlasujem, že tu je problém s právnym základom pre takýto legislatívny predpis, e, pretože e, násilie proti ženám je trestný čin a je to preto vedcov členských štátov, aby využili svoje pôsobnosti v trestnom práve. My e, musíme robiť a urobiť to, čo môžeme a urobiť to prostredníctvom istambulského dohovoru a ten nám dáva posobnosti, aby sme konali aj v legislatívnej sfére. E, ja vidím ako efektívnejší nástroj investovať dostupné financie do efektívneho zvyšovania povedomia a výkonu kampaní v rámci občianskej spoločnosti a e, výcviku expertov a profesionálov, ktorí e, majú lepšie pomáhať e, obetiam násilia. A keď hovoríme o ďalších aktoroch, ktorých komisia je pripravená podporiť, musí najprv hovoriť o členských štátoch, kde ich podporujeme, no zároveň ich e, tlačíme k tomu, aby presadzovali legislatívu, ktorá má pomôcť tejto situácii. Musíme hovoriť otvorene o spoločnosti ako také, pretože násilie proti ženám v mnohých členských štátoch sa deje s tichým príjmaním zo strany spoločnosti, ako keby to bolo niečo normálne. V niektorých členských štátoch to dokonca ticho akceptuje aj médiá, takže toto je smerovanie, ktorým sa máme obrať a kde sa máme snažiť e, zlepšiť situáciu a hovoríme o miestnych spoločenstvách a obciach, ktoré nemajú byť e, slepí a hluchí, musia vidieť, že niečo sa okolo nich deje. Hovoríme o samotných obetiach. Ja e, mám e, nedávnu štatistiku a výskum, ktorý hovorí, že len 15% mm, e, násilia proti ženám bolo ohlasené orgánom. Áno, obete ostávajú potichu a to preto, že nedôverujú orgánom, že budú konať že im pomôžu. A toto, o tom je smernica obetiach, že nemajú mať e, obavu to nahlasovať a mali by cítiť podporu od príslušných orgánov. A nakoniec, ako povedal pán Ferovstad, sú to sami muži. Áno, oni musia tiež niečo urobiť, aby zlepšili situáciu. Bola som nedávno vo Švédsku. Majú veľmi dobré programy na zamerané na mužov, ktorí e, zohrávajú zásadnú úlohu v boji proti ženám, pretože bez ich e, pochopenia, že situácia sa musí zlepšiť, nemôžeme nič zmeniť. A toto je komplexná vec. Toto vyžaduje zoznam mnohých opatrení, ktoré budú vykonovať mnohí ktorý na mnohých úrovniach. Takže urobme to a ja som odhodlaná vysvetliť viac podrobne, keď budem hovoriť o rodovej stratégii v decembri na výbore e, pre ženy o konkrétnych plánoch komisie. Ďakujem, pani komisárka. Rozpráva k tomuto bodu.